So if colleagues could maybe... Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste sa posadili, aby sme mohli začať mimoriadnú schôdzu výboru pre rozvoj. Vážení kolegovia, vážení eh, priatelia, som veľmi rada, že dnes na našej bruselskej schôdzi máme veľmi eh, rešpektovaného hostia doktora Denisa Makvegeho, je eh, laureátom Sacharovej ceny za rok 2014 pán doktor Makwege. Podľa mňa je eh, neobyčajný človek, ktorý vedie eh, neobyčajnú nemocnicu na východe Konga. Mala som mm, privilegium navštíviť túto nemocnicu asi pred mesiacom a oboznámiť sa s jeho prácou, ktorú vykonáva za veľmi zložitých podmienok. Stará sa o ženy a deti, ktorí sa stali obeťami násilia a konfliktu e, na východe Konskej republiky. Doktor McVegy dnes prišiel medzi nás, aby nám e, povedal viac o, o východných provinciách e, Konga, o obrovských problémoch, ktorým čelí táto krajina, tento región aj v oblasti o rozvoje doktor McVegy. Náš výbor má na starosti rozvojovú a humanitárnu pomoc Počas navštevy e, vašej nemocnice sme hovorili o tom, ako Európska únie pomáha e, nemocnici e, vašej nadácie. Čo ešte by sme mohli urobiť, aby sme vám poskytli viac pomoci vo vašej dôležitej práci? Veľmi nám záleží na tom, aby sme sa bližšie oboznámili s činnosťou vašej nadácie a nemocnice. Vieme tiež, že je to krúsne obdobie pre východné Kongo a pre celý región veľkých jazier v Demokratickej e, Konskej republiky v Burundi a v Ruande e, e, počas nasledujúcich voľbách sa budú konať voľby. V Burundi, ako ste mohli sa dočítať v novinách, sú veľké nepokoje, pretože prezident vyhlasil, že bude sa uchádzať o tretie funkčné obdobie. V Demokratickej republike Kongo regionálne voľby sa konajú v tomto roku a prezidentské voľby o rok. A v Ruande tiež sa budú konať voľby na budúci rok. Čiže e, je to e, veľmi neisté obdobie a dúfame, my všetci poslanci dúfame, že voľby sa budú konať v pokojnom ovzduši, v demokratických podmienkach a že mm, sa budú e, mm, chrániť záujmy občanov. Viem, pán doktor, že ste ešte v novembri, keď ste E, vystúpili pred parlamentom, ste e, veľmi dojímavo hovorili o svojej činnosti. Odkedy ste dostali e, túto cenu, ste sa stretli aj s osobnými problémami, aj vaša bezpečnosť sa spochybňovala, takisto aj vaša práca v Demokratickej republike Kongo. Som veľmi rada, že ste sem pricestovali. Mm, tento víkend ste sa zúčastnili otvorených dní v Európskeho parlamentu. Dnes večer sa zúčastňujete E, osobitného podujatia, e, e, ktoré pripravil kolega Lunaček, kolegyňa Lunaček v mene výboru pre Sacharovú cenu. Je to spoločná schôdza nášho výboru a delegáciu parlamentu na spoločnom zhromaždení AKP. Je to Louis Michel, predseda delegácie pre spoločné e, parlamentné zhromáčenie. Poprosím ho, aby sa viedil a potom dozdám slovo pánovi doktorovi Mokegemu. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Drahý pán doktor Mukwege, vážení kolegovia, dámy a páni, milí priatelia. Doktor Ram Mukwege už ho netreba predstavovať. Všetci vieme, že to je naozaj ukážkový príklad odvahy, ktorý si zaslúži odvahu a úctu. Je to naozaj svedok tohto storočia, jeden z základných pilierov histórie na to, aby som parafrazoval Margaret Jursenar, už som to robil, ale nemôžem si pomôcť, musím ešte raz eh, citovať Margaret, Margaret Jursenar. Pán Denis Murkwege vedie svoj boj a naozaj sa angažuje proti, boji proti temnotám a dôstojnosti ľudských bytostí. A neviem, či si je toho vedomý, ale ja som si zohnal knihu, ktorá práve vyšla. 100 hrdinov storočia. Neviem, či vieš, Denis, ale si v tejto knihe, ktorá rekapituluje hrdinské osobnosti storočia. Je to podľa mňa fantastické a určite si to zaslúžiš. Tie viacnásobé ceny, ktoré získal, taktiež svedčia o tom, čo pre nás predstavuje. Vieme, že je pastor, chirurg, ginekolog, zakladateľ a riaditeľ e, nemocnice Pánzy v Bugavu. Je to na ozajstný humanista, ktorý robí česť Afrike a celému svetu. U pána Mugvega má naozaj mimoriadne e, nadchýňa jeho schopnosť počúvať tých najslabnejších, najchudobnejších. Venuje sa ženám, ktoré sú obyťami sexuálneho mm, násilia. Sú to ženy, ktoré už nemali budúcnosť ani nádej a dokonca ani samotnú, exist, samotnú existenciu. Lieči tela aj srdcia a ducha a za každým znova zapálí plameň, ktorý žije v hĺbke každej ľudskej bytosti, aj keď poznala naozaj strašné zážitky. Hodnota človeka je v jeho kapacite dávať a nie v jeho kapacite dostávať. Doktor Mukwege je jedným z tých, ktorých sa rozdáva, ktorý sa každodenne boj, ktorý každodenne bojuje o to, aby vyhrala, vyhral život nad smrťou, svetlo nad temnotou, spravodlivosť nad nespravodlivosťou. Práve aj vďaka tomu, že mobilizuje občianskú spoločnosť má naozaj úžasnú schopnosť mobilizovať. Jeho schopnosť bojovať mu dáva naozaj veľkú moc a mo- vďaka tomu môže upozorňovať verejnosť na e, strašnú situáciu, ktorá stále ešte pretrváva vo východnom Kongu. Je to vedec, je to lekár, je to však aj veriaci, Viera je pre ňoho veľmi dôležitá a určite ho vedie. Je to pre ňoho jednoznačne zdroj inšpirácie. Ale najmä je to svedok, ktorý si trúfne zasahovať aj do politiky a politika mu občas vyčíta, že sa tomu venuje. On však jednoducho vyjadruje svoju ľudskú povinnosť, povinnosť človeka, ktorý má, tak povediať, privilegovanú pozíciu ako svedok, pozorovateľ toho, čo sa deje v jeho spoločnosti a v podstate dráždi svedomie niektorých orgánov. Musím vám povedať, drahý Denis, vy istým spôsobom prebudzate aj naše svedomie. Myslím si, že to je mimoriadne dôležité, pretože samozrejme my radi ústne vyjadrujeme svoj súcit Avšak myslím si, že vy máte túto mimoriadnú schopnosť tým, že vedete príkladom narušiť to pohodlie nášho svedomia. Získali ste Sachravovú cenu, tu v parlamente vás všetci podporovali, ste tu častým hosťom, to je samozrejme dôležité a budeme naďalej bojovať po vašom boku. Myslím si, že je potrebné vám zaželať, aby ste stret- získavali stále viac a viac podpory, aby ste skutočne mohli zmeniť život a osudy tých žien, ktoré sú, ako ste vraveli, strojom vojny. Chcem vám mene všetkých kolegov, ktorí sú prítomní, vám vyjadriť našu podporu, náš obdiv a, dovolím si povedať, dokonca naše bratstvo. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, Louis Michel. Vážení kolegovia, už ste videli predtým pána doktora Mukwegeho a teraz mu odovzdám slovo, aby nám priblížil situáciu v Konskej demokratickej republike, aby povedal, ako by sme mohli e, my pomôcť e, s kvaličinnosti jeho nadací. Nech sa páči, pán doktor Makvege. Dámy a páni poslanci, na úvod sa chcem poďakovať za to, že ste ma e, privítali na tomto mimoriadnom stretnutí Výboru pre rozvoj v ruskom parlamente na tému situácia v Konskej demokratickej republike. Ako práve povedal Louis Michel, naozaj ma veľmi teší, že ste takto solidárni eh, voči nám, že sa zaujímate o náš eh, osud, pričom ten eh, boj, ktorý my bojujeme, častokrát sme v ňom sami a je veľmi náročný, pretože E, sa nám stále ľudia vyhrážajú, zastrašujú nás. Pričom my v skutočnosti iba chceme e, podporovať ženy, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia v našej krajine a robíme to preto, lebo vieme, že tieto ženy majú svoje miesto v našej spoločnosti a že toto miesto si oni veľmi dobre zaslúžia, proste musíme im ho tam nájsť, pretože nemôžeme si našu krajinu e, predstaviť bez jej polovice, bez žien a dievčat. Vieme, že rozvoj bez mieru a bez stability možno nie je. Musíme sa, alebo teda môžeme sa e, veľa e, snažiť o rozvoj, ale keď nie je stabilita, keď nie je mier, tak rozvoj sa nedostaví. E, bezpečnosť a rešpektovanie e, ľudských práv to sú nevyhnutné podmienky e, pre akúkoľvek snahu, ktorá má za cieľ dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. V našej krajine v roku 2013 bola relatívne veľká nádej, keď bola popísaná rámcová dohoda z Addis Abeby pre mier, bezpečnosť a spoluprácu v Konskej Demokratickej republike a v regióne Veľkých jazier. A Európska únia vtedy bola garantom tejto dohody. Tento silný politický a diplomatický nástroj alebo snaha medzinárodnej spoločnosti riešiť príčiny nestability, ktoré už viac ako 20 rokov tú, ehm, tú nestabilitu v, vo východe, vo východnej časti našej krajiny môžeme už viac ako 20 rokov vidieť. Ehm, kombináciu stratégiou premiér a rozvoj s podporou s Svetovej banky. My sme vtedy teda e, dúfali, že sa nám to podarí aj naplniť, ale momentálne e, situácia vyzerá bohužiaľ oveľa e, inak. Poprvé výrazne sa zhoršila bezpečná situácia v krajine, ako povedala aj pani predsednička, ale zároveň máme tam veľmi dramatický predvolebný kontext. Poprvé, bezpečnosť. Východ našej krajiny je naďalej v stave konfliktu, konfliktov a máme tam viaceré, či už domáce alebo zahraničné milície, e, ktoré vo veľkých častiach tejto krajiny páchajú e, naozaj e, veľké zverstva a sú to práve tie krajiny, alebo časti našej krajiny, kde štát nie je prítomný. Neutralizácia ozbrojených e, skupín, ako som FDLR alebo ADF NALU, sa stále nedarí, pretože okrem iného malo spolupracujú naše e, vojenské jednotky, vládne vojenské jednotky a jednotky MONUSCO, čo je misia OSN pre stabilizáciu východnej časti našej krajiny. V januári tohto roku naša armáda spustila vojenskú operáciu proti miliciám FDLR, ale bez podpory e, intervenčnej brigády MONUSCO, ktorá pritom bola niekoľko mesiacov zaangažovaná do plánovania operácií. Dôvodom bolo rešpektovanie tzv. due diligence policy, pre ľudské práva OSN na základe tejto politiky Monusko sa e, nemôže aktívne zúčastňovať a pomáhať e, takým jednotkám, e, ktorých velitelia podľa všetkého nedodržiavali ľudské práva alebo mm, nedodržiavali humanitárne právo, čo podľa noriem OSN v tomto prípade platí. My sme úplne povedané tomuto celkom neporozumeli, pretože v našej e, krajine máme e, veľa e, veľa generálov, veľa veliteľov a neverím, ako sa mohlo stať to, že sme našli iných veliteľov, než tých, ktorí nejakým spôsobom boli zaangažovaní do takýchto zločinov v minulosti. Je mi to veľmi ľúto, že to takto skončilo. Milície ADF Nalu, e, ktoré sú prepojené na džihadistické hnutie Al-Shabaab, e, naďalej e, vykonávajú svoje e, hrozné aktivity e, v regióne e, Severné Kivu. Minulý týždeň intervenčná brigáda OSN bola dvakrát predmetom útoku a modré prílby boli tiež zabité, viaceré jednotky teda, v rámci ich E, činnosti rámci ich mandátu. V piatok 7 ľudí bolo takisto zabitých členmi e, tejto milície a znamená to, že počet civilov, ktorí boli zabití v regióne Beny za posledných 5 mesiacov e, zo, teda zabitých zo strany ADF NALU už dosiahol teda tento počet 300 ľudí. Skupina ADF NALU Ehm, teda konať takýmto spôsobom. Ja aj teraz, ehm, keď sa nachádzam ehm, v Európe, stále dostávam, ako vidíte, stále nové informácie o tom, ako páchajú ďalšie a ďalšie zločiny. Je tá snaha bojovať proti nim, ale bohužiaľ nedarí sa naďalej, zabíjajú ľudí, ako dokladajú tieto informácie. Je teda veľmi dôležité, aby Európska únia naďalej podporovala autority e, našej e, krajiny, e, pokiaľ ide o veľkú reformu sektoru bezpečnosti, tam teda patrí aj armáda, aj policia, aj spravodlivosť, aj systém väzníc. A takisto by bolo veľmi vhodné, aby naše, naša armáda mohla konečne spolupracovať s jednotkami MONUSCO, aby konali spoločne a aby sa im podarilo ukončiť tento hrozný cyklus násilia. Veľa prostriedkov už bolo vynaložených, veľa snahy takisto vynaložené, ale bohužiaľ, keď e, máte armádu, keď máte policiu, ktorá nekoná preto, aby ochránila e, civilné obyvateľstvo, tak proste riešenia e, reálne neexistujú. Treba naozaj hĺbkovo reformovať celý sektor bezpečnosti v našej krajine. Je to, myslím si, jeden z hlavných cieľov, ktorý nám umožní dosiahnuť bezpečnosť v regióne a E, a potom snaj by sme konečne mohli e, hovoriť o nejakom ekonomickom rozvoji. E, pokiaľ ide o tú predvodnú situáciu, tak vlastne najbližšie 3 roky tam bude istým spôsobom volebné obdobie a keď sa špekuluje o konsolidácii aktuálneho režimu, tak ľudia z toho majú nepríjemné pocity a vlastne podkovalo to vôbec aj verejnú diskusiu ľudia sa e, boja, ľudia majú pocit, že nie sú slobodní, sa nemôžu vyjadrovať a napriek tomu, že sú isté obmedzenia v našej ústave uvedené, tak e, niektorí lídry nadalej chcú e, kandidovať a to sú skutočnosti, ktoré vlastne negatívne ovplyvňujú možnosť dosiahnutia mieru v regióne. A vlastne vytvára to nový cyklus nestability vôbec e, kalendár e, volieb je spochybňovaný a je e, potrebné, aby sa voľby v ideálnom prípade uskočne všetky naraz. Tým pádom sa nebude naďalej hovoriť o tom, že je tu riziko toho, že sa tie ten, ten vlobný kalendár nedodrží, alebo ten harmonogram, že tam sú nejaké problémy s financovaním včasného uskutočnenia volieb a tak ďalej. Čiže blížia sa voľby a e, v regióne teda atmosféra napätia, politického násilia a takisto aj obmedzovania slobôd. Či už v Kinžase alebo v Bužumbure dochádza k represii e, občianských manifestácií, ktoré e, žiadajú zmenu a E, demokraciu, e, pričom tá represia si e, naozaj vyžaduje alebo vyžadáva aj ľudské obete už aj v minulosti sme, vedeli, sme videli, ako takéto vlastne druhá sa môžu skončiť aj napríklad v Rwande a niečo podobné môžeme už pozorovať aj u nás ľudia, ktorí obhajujú e, ľudské práva, napríklad členovia Filimby vo Fí- e, v Kišase a v Gome. Títo aktivisti, niektorí sú väznení, niektorí sú proste zatýkaní len preto, že e, mierumilovným spôsobom vyžadujú a požadujú, aby v krajine prebehli demokratické voľby. Nedávno pani Fatu Bensuda, ktorá je prokurátorkou na Medzinárodnom trestnom tribunáli, e, povedala, že e, ak bude násilie takýmto spôsobom eskalovať, môže to nakoniec e, vyústiť až do vážnych zločinov, ktoré by spadali pod mandát Medzinárodného trestného tribunály. Čiže naozaj sú tu jednoznačné signály, ktoré hovoria, že situácia je dramatická, ale nič sa s tým, tak povedať, nerobí. Treba naozaj konať, ak chceme zabrániť tomu, aby nastali nové e, humanitárne katastrofy, aby sa nestalo, že opäť budú obetované nové generácie, ktoré chcú akurát dosiahnuť e, lepší e, život. Medzinárodné spoločenstvo, takisto aj EÚ by mali všetkých aktérov pozbudovať smerom k dialogu a k rozširovaniu priestoru slobod. Európska únia a jej členské štáty by mali podporovať uskutočnenie dôveryhodných a slobodných volieb. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva IEDDH eh, by mohol prispieť k tomu, aby sa naša občianská spoločnosť lepšie vedela vysporiadať s monitorovaním, so vzdelávaním, eh, s osvetou a účasťou eh, našich občanov a s transparentnosťou skutkov našich vládnych orgánov. Naozaj riadenie krajín našej krajine je veľkou prioritou a vládne orgány spoločnosti e, alebo spolupráci s medzinárodnými aktérmi e, by sa mali konkrétne snažiť e, vylepšovať transparentnosť v regióne a bojovať proti korupcii. Pred dvoma týždňami sme dostali správu mimoriadného vyslan- spravodajca, spravodajcu republiky, prezidenta republiky, ktorý hovorí o zneužívaní verejných financií, o korupcii hovorí o tom, že sme dostali v krajine minulý rok 15 miliard e, dolárov. E, a otázka je, čo sa s nimi stalo. E, ako je možné, alebo aký, aký rozvoj by bolo možné dosiahnuť, keby sa týchto 15 miliard dolárov nespremenilo, ale využilo naozaj na rozvoj. A bez toho aby sme sa e, snažili vylepšiť bezpečnú situáciu a demokratickú kontrolu a riadenie v krajine, rozvojová pomoc nebude môcť ani posilňovať inštitúcie, ani vylepšovať e, životné e, podmienky našich občanov a ani nedokáže bojovať proti chudobe. Táto pomoc vlastne iba bude využitá, zneužitá zo strany niektorých konkrétnych ľudí a nedostane sa k väčšine obyvateľstva. Dámy a páni, ja keď som e, vystupoval v Štrasburgu e, v čase, keď sa odovzdávala Sacharová cena, e, hovoril som o tom, že v našej krajine máme či už ľudské alebo prírodné zdroje, ktoré nám do budúcna by mohli umožniť nezávislý rozvoj. Moja krajina vždy v histórii bola kľúčovým aktérom e, v rámci globalizácie, v rámci rozvoja moderného sveta. Zoberme si kaučuk, e, ktorá, ktorý e, sa využíval v automobilovom priemysle. Zoberme si urán, ktorý pomáhol ukončiť druhú svetovú vojnu. Zoberme si chemické prvky ako, alebo látky, skôr ako sú wolfram alebo tantal. Tie všetky vlastne sú prepojené s našim hospodárstvom a dá sa povedať, že vždy, keď e, svet e, potreboval naše zdroje, boli k dispozícii, ale bohužiaľ tento pokrok, ktorý bol dosiahnutý e, inde, nebol nikdy našim vlastným rozvojom alebo našim vzdialeným rozvojom. Tieto zdroje, ktoré umožňujú pokrok v Európe a vy inde na svete, nikdy neprispeli k rozvoju miestných komunít kde sa tieto e, minerály e, ťažia a z ktorých v skutočnosti zbohatli iba niektorí jednotlivci a podnikatelia. V súčasnosti môžete prispieť tomu, aby ste písali nové dejiny Konga, alebo teda Konskej demokratickej republiky, kto e, rá by ale vychádzala z, z zájomne výhodného obchodu. Dámy a páni, ľudské práva predstavujú nielen jednu z hlavných eh, hodnot Európskej únie, ale takisto je to jeden z cieľov, ktorý motivuje vaše eh, vonkajšie vzťahy. Chcete podporovať mier, chcete podporovať rozvoj a posilňovať demokraciu a právny štát. Ja chcem skromne opäť eh, vyzvať poslancov Európskeho parlamentu, aby zabezpečili väčšiu koherentnosť medzi hospodárskymi politikami a rešpektovaním ľudských práv, aby ste naozaj ľudskú dôstojnosť dali do centra e, vašich či už ekonomických alebo finančných záujmov. Máme tu historickú príležitosť prispieť k tomu, aby sme prerušili tieto vzťahy um, s obchodovaním s týmito problematickými alebo tzv. krvavými minerálmi, e, tak túto príležitosť budete mať e, na najvyššie panáke 20. mája. Je to jeden e, z hlavných dôvodov a príčin konfliktov, ktoré v našom regióne sú a takisto nedodržiavanie ľudských práv alebo dokonca sexuálneho násilia, ktorého obete sú potom celé roky ošetrované v našom v našej nemocnici. Ak by ste prijali legislatívu, ktorá by obmedzovala obchod s takýmito minerálmi, to by e, umožnilo Európskej únii zladiť sa s normami OECD v tejto oblasti a takisto aj s legislatívou, ktorá platí v USA alebo v niektorých iných e, krajinách, napríklad aj afrických, vrátane našej krajiny. To by ste vyslali e, jasný signál svetu biznisu a jasne by ste e, reagovali na žiadosť európskych spotrebiteľov, e, ktorí požadujú transparentnosť. Naozaj ten návrh, ktorý tu máme z Európskej komisie, je príliš slabý na to, aby dosiahol reálnu zmenu, pretože tá voľba e, zostáva naďalej na dovozcoch, či tieto zdroje budú získavať transparentným alebo nezodpovedným spôsobom. Tento dobrovoľný mechanizmus e, sa vlastne bude týkať iba 0,05 podnikov, ktoré používajú tieto minerály v EÚ. Inak povedané, ak by sa tento e, návrh e, prijal, v skutočnosti žiaden podnik by právne nebol nútený overovať, či sa zúčastňuje na financovaní konfliktov alebo na alebo či istým spôsobom prispieva aj k, k porušovaní, porušovaní ľudských práv. A tie opatrenia, ktoré sa tam navrhujú, tzv. reasonable vigilance, e, tie, ktoré sú záväzné, sa týkajú vlastne iba 20 podnikov rafinérií, respektíve zlievarní e, týchto troch e, chemických látok, ktoré v Európe sú postavené. My teda chceme vytvoriť také povinnosti, ktoré by sa týkali všetkých eh, podnikov, ktoré mm, sa vyskytujú v tomto obchodnom reťazci, eh, alebo teda reťazci výroby, a nie iba niektorých pár eh, zlievarní alebo rafinerí. To v prípade nestačí. A chceme vás požiadať, aby ste podporili mechanizmus certifikácie, alebo certifikačný mechanizmus, ktorý vytvorila medzinárodná konferencia pre región veľkých jazier. Jeho cieľom je zabezpečiť takú ťažbu minerálov, ktoré ktorá by, by, ktorá by rešpektovala práva e, pracujúcich a vieme, že v týchto e, e doloch alebo e, v týchto ťažobných e, podnikoch pracujú častokrát deti alebo ženy, ktoré sú e, obmedzované a je naozaj potrebné, aby tieto ekonomické procesy prebiehajú transparentným spôsobom a bez e, kontroly vojenských e, skupín. Častokrát sú to vojaci, dokonca vlády, ktorí e, takýmto spôsobom zneužívajú ľudské zdroje. A takáto certifikácia by umožnila identifikáciu všetkých zón, kde sa takéto zneužívanie koná, bez toho, aby nejakým spôsobom bolo obmedzované, pretože prvý článok reťazca dodávok, e, pokiaľ tento nie je čistý, pokiaľ tento nie je morálny, tak tie produkty, ktoré my si kupujeme, tak nakoniec tiež e, budú obsahovať istým spôsobom krv konžských e, žien. A teraz treba, aby tie slova, ktoré ste vyjadrili, sa naozaj prejavili ako skutky a aby ste naozaj aj vy prispeli k mieru a rozvoju našej krajiny a takisto aj v celom regióne veľkých jazier. E, ďakujem pekne za vašu e, pozornosť a teším vás, že aj takto v pondelok po ste si ma prišli vypočuť. Vážne pán doktor, e, vy ste naozaj poskytli podstatu obrovských problémov, ktorým čelia vo vašej krajine, v regióne e, Veľkých jazier. Poprosím kolegov, ktorí sa chcú viedriť, aby vystúpil. Najprv e, vystúpi pán Styr skupina EPP. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A srdečne vítam vás, pán doktor Makvege, opätovne vítam vás v parlamente. Ďakujem, že ste prišli aj E, v sobotu, keď sme mali otvorené dni, keď sme diskutovali o ústrednej úlohe žien v otázke rozvoja. Predovšetkým vám však ďakujem za prácu, ktorú odvádzate e, u seba e, doma. Je to hrdinská práca, naozaj si zaslúži tento názov. Musíme jej zdať hold. Domnievam sa, že ste správne poukázali na podstatu problémov rozvoja Hovorili ste o potrebe riešiť kvalitu inštitúcií, či už politických alebo hospodárskych inštitúcií v Konskej demokratickej republiky pre našu mm, politickú skupinu PP, e ale aj pre ostatné politické skupiny je to veľmi dôležité. Schválili sme uznesenie o novom globálnom rámci, ktorý, ktorá poukazuje práve na tento kľúčový problém. Naozaj treba e, sa venovať problémom korupcie nezákonných kapitálových tokov. Požadujeme od komisie, aby pripravila oznámenie o tejto záležitosti. Spomenuli ste aj e, e, problém e, konfliktných nerastov. Ako viete, parlament v činnosti viacerých výborov zavadza koncepciu povinnej certifikácie. Samozrejme, je veľmi dôležité dôležité, aký to bude mať e, e, rozsah posobnosti, ale v každom prípade dochádza to k určitomu pohybu na strane komisie, stále sa diskutuje o tejto záležitosti, ale v konečnom dôsledku e, všetko bude zavisiť od spolupráce medzi jednotlivými inštitúciami, od toho, akú úlohu bude zohrovať Únia pri podpore e, e, dobrej e, eh, správy veci verejných e, u, u vás doma, e, pri podpore vás a vašich e, kolegov, e, ktorí presadzujú demokratické hodnoty. Chcel by som podporiť e, e, e, v mene našej politickej skupiny toto snaženie. Chcem vás ubezpečiť, že veľmi pozorne sme si vás vypočuli a opätovne vám ďakujeme za skvelú prácu. Ďakujem pekne pani Silva Pereira, skupina socialistov. Obrigado. Ďakujem veľmi pekne. Vážna pani predsednička, nadviažem na slova predrečníka. Pozorne sme e, si vás vypočuli, e, pán doktor. A ako vždy, e, váš prihovor bol mimoriadne presvedčivý a inšpirujúci. Povedali ste, že všetko poukazuje na nebezpečenstvo. Situácia v Konskej republike a v regióne Veľkých jazier je mimoriadne komplikovaná a e, dokonca e, máme problém e, rozhodnúť na ktorý problém máme reagovať naliehavejšie, urgentnejšie, či ide o zdravie žien, reprodukčné práva, alebo treba reagovať na problém oblasti ľudských práv v všeobecnosti, prípadne treba reagovať na naliehavé problémy v oblasti bezpečnosti, politickej situácie alebo korupcie potom, ako sme e, si vypočuli prihovor pána e, môžeme e, e, si byť istí, že netreba strácať zo zreteľa skutočné príčiny všetkých týchto problémov. Vyzývate nás, aby sme k tomu pristupovali štrukturovane, aby sme sa venovali naozaj podstate problému Samozrejme, to nie je vec, ktorú mm, by sme mohli očakovať od e, chirurga, ktorý mm, musí riadiť rutínnu činnosť nemocnice. E, naozaj mali by sme robiť viac, e, nielen reagovať na naliehavejšie, chudnejšie problémy. Musíme riešiť podstatu problému a Európska únia musí konať koherentne musí koordinovať e, svoju e, ekonomickú, e, sociálnu politiku, politiku v oblasti ľudských práv. To znamená, že treba uplatňovať účinný a vnútorne súrodý prístup v meni skupiny socialistov. Chcem povedať, že dúfam, že parlament E, dokáže sa postaviť zoči voči týmto problémom a e, schválime nariadenia, ktorým sa zavedie povinný e, systém certifikácie konfliktných nárastov. Musí byť povinné a nie je založené na dobrovoľnom prístupe. To musí byť účinné a v celom dodavateľskom reťazci E, e, pri ťažbe e, to musíme zabezpečiť skutočný poriadok. Toto je veľmi dôležitá úloha pre náš parlament. Naša úloha je jednoznačne jasná. Musíme pripraviť potrebné pravidlá a nariadenie, ale venovať sa aj tomu, ako sa budú uplatňovať v praxi. Musíme vytvoriť povinný systém certifikácie, ktorý e, e, zavedie poriadok v oblasti obchodovania s nerastom rudou. To bude obrovská výzva pre naše inštitúcie, ale aj pre konské inštitúcie, pretože e, v súčasnosti sú veľmi nestabilné ako vidíte e, teraz problémy e, realizácie nových pravidel, e, ktoré by mali nastoliť poriadok v oblasti obchodovania s nerastmi? Čo všetko by sme mohli a mali urobiť, aby títo zákony mali hmatateľné praktické výsledky? Pani z Argentíny v mene skupiny Zelený. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pán doktor, za túto návštevu v Európskom parlamente. E, vysoko ocenujeme vaše jednoznačné stanovisko v oblasti konfliktných nerastov. Uvedomujem si, e, vážim si vaše jasné stanovisko, ale na margo kolegov chcem poznamenať, že e, e, táto legislatíva, o ktorej diskutuje parlament, nie je úplne dokonalá. E, správne ste pokazali, že e, súčasný návrh je e, obmedzený iba na 20 rafinačných Eh, rafinérií a mm, ďalších eh, závodov pôsobecích eh, v Európskej únii, ale mali by sme sa venovať aj hotovým výrobkom, napríklad takým ako tieto smartfóny, s tým, aby to malo vplyv v teréne a myslím si, že príležitosť navštíviť niektoré bane na severe a juhu Kývu E, e, videli sme pracovné podmienky, e, vieme, koľko ľudia zarobia za ťažbu kilogramu kazaritu je nesprávna. Obchodovanie prostredníctvom oficiálnych kanálov neumožňuje zarobiť dostatočno peniazy na rozdiel od pášovania. Vaša krajina má obrovské nerastné bohatstva a mali by E, vám slúžiť. Budem povďačná, ak by ste nám pomohli pomôcť vám e, prekonať e, toto prekliatie nerastného bohatstva s tým, aby sme nadobudli správnu dynamiku a pomohli skoncovať s bojmi vo východnej, v východnom Kongu. Chcem sa opýtať, či chce sa ešte niekto vyjadriť? Pán Diertemera. Tak. Ďakujem pekne. Tiež sa chcem poďakovať pánovi doktorovi za to, že opäť tam prišiel, alebo medzi nás prišiel a že naďalej tak veľmi podporuje tieto prezikované ženy a pomáha chudobným ľuďom v tomto regióne e, Veľký jazier, najmä teda v Konskej demokratickej republike. Keď som ho počúval, tak e, to, čo hovoril o bezpečnosti, o tých e, miliciach ADF NALU, prepojených na Al-Shabaab, to bolo naozaj nepríjemné. Myslíte si, že ich vplyv sa môže prípadne rozšíriť na celý región? A takisto mám ešte jednu otázku. E, ako faktor de, e, destabilizácie ste spomínali spomínali e, to, že niektorí e, politici sa chcú nechať znovu a znovu e, zvoliť a znovu a znovu kandidujú. V Bujumbure máme tu napríklad v Burundi volebný proces, či aj to s tým nejako súvisí, alebo či si o tom myslíte, do akej miery to súvisí s tou bezpečnostnou situáciou. Charles Gerens. Pán Gerens. Ďakujem. Ja mám na pána Mukwegeho skôr politickú otázku. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste opäť medzi nás prišli, pán doktor, ale problém Európskej únie ako aktéra rozvoja je následovný, teda z môjho hľadiska, z mojej perspektívy z Bruselu. EÚ, ako aj jej členské štáty, musí pracovať v partnerstvách. Čiže je potrebné rešpektovať e, toho, tú opačnú stranu, čo je centrálny orgán vlády, s ktorou spolupracujeme. Existujú podľa vás limity, ktoré by uplatnili konžské autority na činnosti, ktoré by doviedli EÚ do Konga? A doplňujúca otázka? pokiaľ inštitucionálni aktéry, čiže EÚ alebo členské štáty, nie sú akceptované ako aktéry, tak aký priestor vidíte pre mimovládne organizácie, aby prípadne mohli tie oficiálne orgány v ich činnosti nahradiť? Ďakujem, pán Venca. To je spravodajca v našom výbore, vo výbore pre nerazí z konfliktných oblastí. Ďakujem za slovo. Chcel som sa poďakovať pánovi doktorovi eh, aj za, to, za blahoželám k získaniu ceny, aj samozrejme za blahoželanie k celej práci, ktorú eh, odvádzate. Ako veľa pani predsednička, som spravodajca a my na našom výbore, ako aj v celom parlamente, sa snažíme nájsť riešenia, ktoré by umožnili ktoré by uľahčili na situáciu e, ľudí v Kongu. Hovoríme tu o mandatory, voluntary, povinné, dobrovoľné. Myslíte, že by sa dalo poukázať ešte nejaké dodatkové e, pomocky, čo by nám uľahčilo prácu ako unijnej inštitúcii? Nám by samozrejme pomohla aj politická stabilita v Kongu, ktorá samozrejme je zásadná aj v téme, ktoré sa venujeme, čo je nerastie z konfliktnej oblasti. Samozrejme, politická stabilita by nám umožnila e, vytvoriť lepšie normy dlhodobej spolupráce aj v oblasti rozvoja. Ďakujem. Um, thank you very much. Ďakujem. Pani Befera. Ďakujem a ďakujem opäť e, aj pánovi doktorovi. Veľmi ma teší, že sa vám tu opäť môžem poďakovať za vašu činnosť, pretože to znamená, že e, e, ako sme vám dali tú sachrovú cenu, naďalej sa venujete tomu, za čo sme vám ju udelili. A pokiaľ ide o tú tému certifikácie, ktorú ste spomínali, tie konfliktné minerály, tak e, Naozaj je tu úloha Európskeho parlamentu a našou úlohou je naozaj nastaviť, aby to tak, aby tá certifikácia bola e, povinná. Ak e, zohľadníme jednotlivé e, prvky v tom reťazci, tak iba keď zohľadníme všetky, až vtedy budeme, môcť schop, budeme schopní garantovať skutočne pôvod daného výrobku. Chcem sa vás spýtať čo si myslíte, pokiaľ ide o tieto posledné e, kroky, ktoré by sme my mali spraviť v rámci rokovania o voľnom obchode z USA TTIP? V USA majú e, legislatívu, ktorá je oveľa náročnejšia, než akú máme my, pokiaľ ide práve o túto tému. Takže nemyslíte si, že e, aj v rámci tohto druhého rokovania by bolo dobre, keď sme mali tieto témy zladené, vyvážené, aby keď ako Európska únia kon, konáme ako veľký e, donor, tak aby sme minimálne boli tak nároční v týchto otázkach ako USA, ak nie viac. Thank you very much. Ďakujem. Zase, že sa už niekto ďalší nehlasí o slovo, kolegovia. Chcela by som sa opýtať, či sa chce ujať slova niekto z generálnej retosa pre obchod, pán Signaraco. Pardon, pani siniaraco, opravuje sa pani predsedajúca. Neviem, či e, chcete sa vyjadriť, každopádne mám tu uvedené vaše mená, takže pokiaľ sa chcete prihlásiť o slovo. Prepačte, už teraz tomu rozumiem. Necháme to tak, nebudeme teraz diskutovať o právnych predpisoch o nerastoch z konfliktných oblastí, tomu sa budeme venovať na plenárke, na budúci týždeň, na pôde iného výboru. Je tu ešte pani Tyson z generál sa pre ľudské práva. Vy nemáte otázky? Nie. Zdá sa, že teda ani na vás nemáme otázku. Avšak ja mám otázku na vás, pán Mukwege. Keď som prišla do Konžskej demokratickej republiky navštíviť vašu nemocnicu, kolegovia, chcem povedať, Navštíviť túto nemocnicu to je skutočné privilegium, pretože to nie je len nemocnica, ktorá sa stará o ženy a o deti, ktoré sú obeťami sexuálneho násilia, ale je to naozaj oáza mieru a pokoja v tomto regióne. A keď som sa stretla s miestnymi ľuďmi, tak e, som videla, že sa na nemocnicu dívajú ako na miesto, kde by mohlo existovať iné Kongo, kde ľudí počúvajú, kde sa môžete prechádzať, kde je obrovský nápis Dire la vérité, povedať pravdu, čiže vyzývajú ľudí, aby povedali pravdu o tom, čo sa im stalo. A vďaka tomu našli cestu ďalej. Hovorili sme aj o problémoch s financiami z EÚ. V tejto chvíli generálne ďalšou ECO financuje zaobchádzanie so ženami, ktoré boli obyťami e, sexuálneho násilia Avšak toto financovanie ECO je pod veľkým tlakom, ako my v našom výbore tiež vieme, pretože sme bojovali o to, aby bol tento rozpočet stabilizovaný. Avšak ich chceli získavať e, financovanie z generálneho riaditeľstva pre rozvoj. Avšak generálne riaditeľstvo DEVCO, ten fond ECO, poskytuje financie na ročnom základe, z toho sa nedá naozaj, na tom sa nedá stavať nejaká perspektíva rozvoja. Mm. Čiže chceli sme e, požiadať e, zástupcov komisie, aby sa pozreli na túto problematiku a pokiaľ by ste chceli, my sa na to tiež pozrieme, pretože my sme zodpovední za financovanie e, DEVKA a ECO. A tento projekt na to za, za to naozaj stojí, nemal by prísť o podporu Takže Mukwege, bolo tu naozaj veľa otázok, veľa rôznych tém, čiže vám v tejto chvíli dávam slovo, aby ste mohli na ne zareagovať. Merci, madame la présidente. Ďakujem za slovo. Začnem odpovedami na tie otázky, ktoré sú podľa mňa zásadné. pretože otázky, ktoré som položil ako chirurg, sú otázky, ktoré by chirurg vás nemal. Na tom, v tom máte síce pozor, pardon, pravdu, avšak to, čo nás viedlo k tomu, aby sme kládli práve takéto otázky, je každodenná skúsenosť, ktorej čelíme. Čiže my, keď sme začali eh, liečiť obete sexuálneho násilia, už to bolo pred 15 rokmi, tak som, sme to robili, robil som to ako chirurg, boli sme na operačnej sále, pracovali sme 22 niekedy až 22 hodín. A my sme verili v výsledky svojej práce, pretože ako chirurgovia sme výsledky mali. Ale keď tá istá pacientka, ktorú ste opravili, príde druhýkrát, tak už niečo povedať. Prvýkrát môžete povedať, žiaľ, stalo sa vám to, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli, operujete ju, podarí sa vám eh, opraviť to, čo bolo zničené, ale keď tá žena príde druhýkrát, Všetko to bolo opäť zničené a vtedy jediné, čo môžete povedať, je, že nemôžeme urobiť nič. Avšak e, povieme, že nemôže odísť nemocnicu, až kým nenájdeme e, riešenie. Mal som napríklad prípad, kedy som mal v nemocnici dieťa z násilnenej matky. Matka bola znásilnená, ja som samozrejme ju liečil v maximálnej možnej miere aj vrátane psychologickej pomoci, no ale tentokrát prišla so svojím dieťaťom, ktoré bolo tiež znásilnené. No a vtedy som pochopil, že tá situácia je naozaj e, e, núdzová. A keď sme v takejto situácii, tak sa samozrejme snažíme to čo najrychlejšie vyriešiť, ale neriešime tú základnú otázku – a v tej chvíli som sa e, som od, odišiel z operačnej sály, aby som mohol hovoriť s vami, s ľuďmi, ktorí majú rozhodovacie právomoci, aby som povedal, áno, môžeme používať prostriedky, ktoré máme, ktoré sú na liečbu, peniaze na rozvoj, na takúto núdzovú situáciu, ktorá však môže ostať núdzová z dlhodobého hľadiska. No a teraz k poslednej otázke možno týmto vysvetlím, máme pomoc, finančnú pomoc z EU, z EK už vyše 10 rokov. Dnes tá pomoc sa začala znižovať, avšak na nešťastie počet obetí sa neznižuje. Takže nemôžeme pracovať v takomto núzovom režime, musíme um, hľadať iné riešenia. Dnes, ako hovorila aj pani predsednička, v nemocnici sa rozpočet skrátil a problém, ktorému čelíme, je, že si musíme vybrať, koho budeme liečiť. Z etického hľadiska je to naozaj veľmi ťažké. Prídu k vám dve pacientky, obidve majú e, inkontinenciu, fistulu, čo je prepojenie medzi e, e, pohľadnými orgánmi a močovými a vy si musíte položiť otázku, vy jej musíte položiť otázku, ako ste sa k tomu dopracovali, pokiaľ vám povie, ako sa vám to stalo. Pokiaľ povie, že sa jej to stalo po znásilnení, tak ju budete liečiť. Pokiaľ však povie, že to bolo po pôrode, ktorý sa e, nezdaril, ktorý, bol, ktorý nebol správne odvedený zo strany doktora, čo po, pozvažujem tiež za násilie, pretože tieto ženy idú k porodníkovi, a tak potom tie sú tie je posverené, ale niektoré nemajú to šťastie, nemohli porodiť v, za normálnych okolností a následne na to bol, bolo poško, boli poškodené aj poško, po, pohľavné orgány, tak tým musíme povedať, že vy do, nášho, do našej nemocnice nemôžete prizvať, nemôžeme prijať. A to je pre lekára naozaj veľmi, veľmi ťažké. Čiže tie dve, tie dve ženy trpia tým istým problémom, sú stigmatizované spoločnosťou, je to veľmi zlá situácia a preto potrebujeme pomoc EÚ a dôležité je hovoriť aj o tom, ako môžeme do rozvoja integrovať to, aby sme mohli akceptovať všetky tieto ženy bez toho, aby sme ich museli diskriminovať. Ale taktiež dôležité je hovoriť o tom, ako bojovať proti týmto situáciám a jednoducho ako sa vyhnúť tomu, aby sa to vôbec stávalo. To sa nám však nepodarí, pokiaľ nebudeme mať podporu európskej spoločnosti, ktorá, e, a pokiaľ nám táto neumožní pokračovať v liečení, ktoré by nebolo diskriminačné. Druhá otázka sa týka práce na úrovni podstaty, koreňov. A keď sme sa práve venovali tejto podstate, tak sme si uvedomili, že veľký problém to násilie, ktoré je páchané, je násilie, ktoré je páchané v konfliktných oblastiach. Čiže pokiaľ nevyriešime otázku týchto konfliktov, tak budeme len naďalej robiť stále to isté a nič sa nezmení. Preto sme sa začali zaujímať o reformu bezpečnosti, pretože si myslíme, že tá je zásadná. Pokiaľ táto reforma nebude uskutočnená naozaj do hĺbky, tak budeme stále čeliť tomu istému problému. Dnes to už je vidno. Tie problémy, ktoré nastali v konfliktných oblastiach, keď sme uzavreli mierové dohody, nebralo sa do úvahy, že ozbrojené obzorené skupiny vymývali deťom mozgy posielali ničiť celé spoločnosti a potom ich prijali do armády bez toho, aby tieto deti mali nejaké psychologické, eh, nejakú psychologickú podporu. Čiže tie deti sú demobilizované, pokiaľ ide o zbranie, nemajú zbranie, ale pokiaľ sa nebudeme venovať aj psychike, tak budú stále robiť to isté. Čiže nemôžeme si zakrývať oči, musíme toto zlo, eh, musíme na ňo zautočiť, musíme naozaj trvať na tom, aby došlo k reformám je potrebné venovať sa aj ľuďom, ktorí v minulosti boli v armáde, aby neskôr mohli slúžiť v armáde, policii a pomáhať civilnému obyvateľstvu. Nerasty však nie sú jediným zdrojom konfliktov, ktoré vidíme v Konžskej demokratickej republike, avšak tie nerasty umožňujú ten konflikt naďalej udržiavať, pretože zbranie sú drahé, munícia je drahá a to, toto neustále udržiavať stojí samozrejme peniaze. Odkiaľ tie peniaze pochádzajú? Pochádzajú práve z týchto nerastov. A my si myslíme, že pokiaľ by dnes poslanci Európskeho parlamentu Avšak nie je to otázka jednej konkrétnej parlamentnej skupiny či frakcie, je to otázka ľudstva. A myslím, že treba zajsť za hranice frakcií, skupín, treba hovoriť o celom, o celom ľudstve, ako aby všetky skupiny, všetky frakcie pochopili dôležitosť tejto otázky, toho dodavateľského reťazca. Začali by sme tými certifikátmi. Certifikácie nerastov by umožnili vedieť, kto presne ich vyťažil, za akých podmienok, s kým. A ja som hovoril, že to sú často deti, ženy, ktoré pracujú v na ťažbe ako otroci. Musia platiť každý deň a pokiaľ neplatia, tak im tak neustále čelia hrozbám. Môžeme akceptovať takéto podmienky, ktoré nás presúvajú 200 rokov dozadu? Je to naozaj otroctvo, kde sú ľudia nútení zostúpiť hlboko do baní, sú to aj deti. A je to len preto, že sú tam títo ozbrojení ľudia, ktorí so svojimi zbraniami čakajú, e, kým vidíte z tých baní a dáte im, čo ste tam našli. Čiže v otovské certifikácie je možno použiť viacero prostriedkov a ja si najmä myslím, že aj dokonca občianská spoločnosť nám môže pomôžiť, pomôcť túto situáciu vyjasniť. Stretol som sa so zastupcami e, občianskej spoločnosti z kde sa používa Merkúr. A, ten, a tie zvyšky odpady sa, vy, sa vy, vyplavujú do rieky, z ktorej žije celé spoločenstvo. Ako je to možné, že človek sa už nestará o človeka, ale nestará sa už dokonca ani o svoje životné prostredie? Som si istý, že ľudia z tejto dediny všetci za 5 rokov prídu eh, s problémami, zdravotnými problémami. Keby sme dnes povedali, že nie je možné takto, takto zneužívať situáciu, pretože nikto nevydáva certifikáty, nikto nič nekontroluje, nikto nerieši, ako sa, ako funguje ťažba. Pokiaľ by existovali osvedčenia, odkiaľ tie nerasty sú, tak by to zabezpečilo miestnym e, obyvateľom, aby títo vykonávali svoju prácu mali by eh, garantované základné práva, čo je okrem iného sloboda zvoliť si prácu, aby to nebola teda nútená práca, ale umožnilo by to taktiež naozaj poznať pôvod nerastov. A tu sa vraciame k základu. A tým pádom by bol celý ten reťazec kontrolovaný. A keď hovoríme o dopite a ponuke, tak to bude stále rovnaké a je pravda, že ma trošku trápi, že nechápem, prečo by sme boli proti tomu, aby tento reťazec bol transparentný, pretože tie nerasty e, sa nachádzajú na tom istom mieste, ťažia sa na tom istom mieste a v konečnom dôsledku skončia v tom telefóne, ktorý všetci potrebujeme. Čiže otázka dopytu a ponuky ni, veľa toho nezmení, pretože ten dopyt vždy bude existovať a áno, môžu nám to ponúkať, ale budú to ponúkať, ponúkať takých podmienkach, ktoré sú pre všetkých v poriadku, kde nebude dochádzať k mučeniu. Keď vidím svoj telefón či svoj notebook, tak vždy myslím na to, keď som navštívil tieto bane, tak som sa nemohol ani dívať na tie deti, čo tam boli v tých baniach. Čiže keby sme kontrolovali ten dodávateľský reťazec, všetkým by nám to pomohlo. Tie minerály by sme, tie nerasy by sme získavali, boli by čisté. A ja si myslím, že je dôležité, aby sme zabranili tomu, aby tieto zločinecké bandy neustále veľmi veľa zarábali. Vypracovali sme štúdiu, kde sme sa pokúšali získať, u nás nemocnici Panzi, sme sa pokúšali vypracovať štúdiu, odkiaľ sú tie ženy, ktoré, ktoré nás našťavujú, odkiaľ pochádzajú. A tie ženy sú väčšinou z oblastí, kde je vysoká koncentrácia baní. Ide tu samozrejme o, o kontrolu oblasti a v dnešnej dobe to už nekontrolujú iba milície, Takže nie je možné tieto dva problémy oddelovať. Kon, Konžská republika je veľmi veľká a otázka, ktorú si treba položiť, prečo sa to deje iba na východe? Odkedy sme podpísali mierové dohody, tak iba bandy, ktoré e, vlastnia e, oblasti na ťažbu nerastu, tak iba tam konflikt pokračuje. Iba vo východnej oblasti. Takže myslím, že tie vplyvy tam existujú a otázka, e, teda situácia okolo nerastov ovplyvňuje všetky ostatné problémy. No a pokiaľ ide e, o bezpečnosť, o bezpečnosť pred voľbami, tak si myslím, že na dnešný veľký problém, ktorý máme, je situácia, ktorá v tejto chvíli v Konžskej demokratickej republike existuje, dnes vidíme, aká tam situácia je, je tam veľká korupcia, zlá správa, veľa miest, kde ne, neplatí, kde neexistuje nejaký štátny orgán, kde ne, neexistuje právny štát a v takýchto podmienkach naozaj nevidíme budúcnosť. Včera mi niekto položil otázku na tému imigrácie, ja som povedal, že táto otázka je dôležitá tu v Európe, ale som si istý, že pokiaľ by existoval taký obchod, ktorý by umožnil, že ľudia, ktorí žijú práve v týchto oblastiach, mohli mať možnosť zarábať, pracovať a bývať doma, tak oni by predsa neriskovali, neriskovali svoj život na stredozemnom mori len za to, aby sem prišli. Avšak veľký problém je ten, že naša mládež už nemá nádej. Stratila všetku nádej, pretože napríklad miera nezamestnanosti v Konžskej demokratickej republike Eh, je obrovská. Nie je normálne položiť otázku, kde pracuješ, skôr je normálne sa opýtať, už si niekedy pracoval? Diplom tam nič neznamená. Myslím si, že keď mám, musíme eh, hľadať odpoveď. Odpoveď by napríklad bolo, aby títo mladí ľudia mohli, pokiaľ budú chcieť pracovať v baniach, aby tam pracovali, ale aby z toho niečo mali. Vypracovali sme štúdie, kde sme našli ľudí, ktorí žijú z 26 dolárov na mesiac pre celú rodinu. Za takýchto okolností, za takýchto podmienok deti odchádzajú do Južnej Afriky a odtiaľ kto vie kam. Myslím si, že dnes e, ne, nemôžeme e, vidieť, nedojde k dôveryhodným voľbám, ktoré by umožnili to, že sa budú môcť ľudia, občania vyjadriť. Európska únia nám môže pomôcť. Môže pomôcť občianskej spoločnosti. E, môže šíriť osvetu, hovoriť s so občanmi. Ženy už teraz toho veľa robia pre našu spoločnosť, avšak na nešťastie všetky aktívne ženy sú v e, hnutiach, pretože, e, v vládnych hnutiach, pretože si myslia, že politika nie je nič pre nich a teda sa toho rovno vzdajú aj pritom odvádzajú fantastickú prácu v tých e, mimovládnych organizáciách a myslím, myslíme, že EÚ by nám mohla pomôcť napríklad pri tom, aby priviedla maximálne množstvo žien, aby sa taktiež zúčastňovali politických činností našej krajiny. To by naozaj e, bol veľký rozdiel, pretože ako náhle, e, keďže my vidíme to, čo ženy robia v týchto mimovládkach, tak by bolo dobre im pomôcť na úroveň rozhodovacích procesov, čo by naozaj spôsobilo obrovský rozdiel, pretože napríklad už len v boji proti korupcii si myslím, že by to bolo veľmi dôležité, aby ste nám, mohli, aby ste nám pomohli a maximálne e, potlačili ženy k tomu, aby taktiež získali politické funkcie, aby mohli pomôcť našej krajine dostať sa z toho marazmu a z toho systému korupcie, ktorý v tejto chvíli podkopáva a ničí všetky kapacity e, na rozvoj. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky. Myslím, že áno a myslím, že sme vďaka tým odpovediam naozaj lepšie pochopili tú obrovskú mieru víziev problémov, ktorým čelíme, ale prv, než to schodzu ukončíme, tam ešte slovo Louis Michelovi, máme ešte pár minút. Ďakujem, budem stručný, pretože môžem naozaj iba podporiť to, čo pán doktor povedal. Mm-hmm. tu, alebo je tu myslím si dosť veľký konsenzus, aby naozaj sa dosiahla povinná, e, kon, e, povinná kontrola, pokiaľ ide tie konfliktné minerály. E, niektorí dokonca navrhujú ešte ďalšie postupy. Ja si myslím, že e, keď máme nejakým spôsobom túto e, e, kontrolovať, tak jednoducho dáva to zmysel iba vtedy, keď to bude platiť v rámci celého reťazca pretože pokiaľ to nespravíme na celom reťazci, tak niektoré firmy proste tie, ten pôvod tých minerálov obidu budú to mať takýmto spôsobom ošetrené. Ale pre mňa je relatívne ťažké, dokonca aj v mojej politickej skupine, e, presvedčiť niektorých kolegov, niektoré krídla, e, že je naozaj dôležité e, tieto kontroly vykonávať e, v rámci celého reťazca až po hotové výrobky. Aby sa to teda týkalo všetkých, aj výrobcov, aj spracovateľov, aby všetci teda akceptovali a rešpektovali e, pôvod týchto minerálov, aby ten konečný produkt bol naozaj, tak povedať, čistý. A ľudia, ktorí chodia do Afriky, E, tak e, e, oni si to uvedomujú, že táto otázka naozaj je dôležitá, pokiaľ chceme zabraniť tomu, aby tie financie, ktoré z tohto pochádzajú, potom išli práve do tých rôznych násilných konfliktov. Ďakujem. Thank you, Louis Michel. Ďakujem, Louis Michel. Pán doktor keď som vás tak počúvala, máme naozaj tu princíp e, koherentnosti politiky, pokiaľ ide o rozvoj. Chcem, aby naše politiky naozaj na seba e, zapadali, aby dávali zmysel. Nie je rozumné, aby sme e, v jednej oblasti na jednom výbore hovorili o rozvoji a potom inde na inom výbore sa nepríjmeme správne politiky alebo kroky preto, aby ten rozvoj mohol prebehnúť. Takže budúci týždeň budeme hlasovať o týchto konfliktných mineráloch a budeme o tej politike konkrétne rozhodovať tam. A pokiaľ ste hovorili o tej druhej téme, naozaj ste elegantne e, vysvetlili e, ten problém e, financovania tej vašej nemocnice. Viem, že to kolegovia, ktorí e, tomu teraz e, už rozumiem, ktorí sa tomu venovajú, venujú. Máme tu kolegu napríklad ZPP, kolegyňu e, to, je to také pre eko, pre devko, pre financovanie. Budeme sa snažiť eh, ten problém eh, naozaj eh, vyriešiť, pretože nie je možné, aby ste jednu ženu ošetrili, pretože bola znásilnená a druhú neošetrili, pretože napríklad išlo o pôrod v nejakých nedobrých podmienkach. To naozaj nie je v poriadku. A ja som spoločne s pánom Brokom predsedom, predsedničkou vlastne výboru pre volebné, volebných pozorovateľov demokratickú podporu a naozaj ste povedali aj vy, že treba by EU teraz podporovala vašu krajinu pri e, príprave volieb na budúci rok, aby bola vytvorená nejaká klíma dialogu, tak aby všetci sa mohli zúčastniť e, tých volieb, aby ten e, volebný proces bol mieru milovný, aby sme sa nevrátili k tej situácii, ktorá bola v 90. rokoch. Viem, že viacerí kolegovia sú tiež členovia toho výboru, takže tiež sú to pre nich dôležité otázky, napríklad tá otázka e, volebného procesu. Takže ešte raz, e, pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste dnes e, medzi nás prišli. E, veľa ste nám toho e, povedali, inšpirovali ste nás a musím povedať, že niekedy na tých výboroch ako keby máme pocit, že sme vzdialení tých, od tých problémov, o ktorým sa venujeme, hovoríme o technických dokumentoch a papieroch, ale naozaj si musíme uvedomiť, že to, o čom e, tu my rokujeme, naozaj ovplyvňuje ľudí e, v realite takže chcem sa vám poďakovať aby ste, a poprosiť kolegov, aby sa poďakovali tiež vám za to, že ste medzi nás dnes prišli. And, um, before closing... Ešte chcem kolegom pripomenúť, že dnes sa bude premietať, respektíve budú premietať viaceré filmy, eh, jednotkou pre Sacharovú cenu a jeden z filmov dnes je od Dem- Konskej demokratickej republiky, bude tam aj doktor Mukwege, čiže 18.30 v parlamentáriu bude premietaný film o vzdelávaní v Konskej demokratickej republike. Takže ak chcete dnes 18.30 parlamentárium takýto film o vzdelávaní e, v krajine doktora Mukwege. Ďakujem pekne.